Začíname správou pána Weissegera. A ako prvá dostáva slovo pani von Štorch. herr präsident! es geht um virtuelle währungen wie zum beispiel bitcoin. ide tu o virtuálne meny ako napríklad bitcoin. je dôležité aby virtuálne meny a technológie s nimi spojené mali pozitívne vplyvy e, dá sa totiž vďaka nim dosiahnuť miliónové, e, miliardové úspory. Ide o technologické kvantové skoky, ktoré umožňujú decentralizované tranzačné siete, ale tieto decentralizované systémy znemožňujú centrálne zdaňovanie, reguláciu a dohľad. A práve tu je problém byrokratov, ktorí vedia, že regulácia potrebuje centrálny prístup, je totiž bezmocná voči takýmto deblokovaným, eh, deblokovaným sieťam a reťazcom. A preto Musíme podporiť nové technológie, ktoré budú fungovať bez regulácie, bez dohľadu, bez eh, byrokracie a v budúcnosti aj bez dohľadu komisie a centrálnej banky. Byrokrati z Európskej centrálnej banky by mali dať ruky preč od virtuálnych mien, eh, okrem iného od bitcoinu, a preto som hlasovala proti. Ďakujeme pekne. A teraz eh, nasleduje pán Kinš. Ďakujem pekne. Odkedy sa objavil Bitcoin pred 7 rokmi, ako aj iné virtuálne meny, technológie DLT získali obrovské vplyvy na finančných trhoch a v iných sektoroch a preto nastala chvíľa vyhodnotiť príspevok takýchto mien ich prínos a tiež eh, eh, základné zásady regulácie virtuálne meny majú potenciál znižovať eh, transakčné náklady najmä pri cezhraničných transferoch a dajú sa využívať aj v systémoch cených papierov a tiež dokážu urýchliť takéto konania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje pán Polčák na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja som túto správu podporil, ale na rozdiel od niektorých predrečníkov by som chcel varovať pred tým, aby sme vnímali virtuálne meny e, e, za meny, ktoré sa môžu dostať bez regulácie do finančných systémov. Myslím si, že Každá ľudská činnosť nemôže byť regulovaná, to je aj pre mňa nepriateľné. Na druhej strane stabilita finančného systému a tiež možnosť reagovať aj na negatívny vývoj, ktorý je často spojený s virtuálnymi menami. To je povinnosťou zákonodárnych orgánov, aj našou povinnosťou preto. Negatívne aspekty, ktoré súvisia s virtuálnymi menami, popisujú všetci E, jednotne asi legalizácia výnosov trestnej činnosti a tiež vysoká miera volatility, čo je spojené práve s týmito virtuálnymi menami a špekulatívnymi bublinami, ktoré môžu mať dokonca za následok až pád finančného systému. Ja teda chcem presadiť takú reguláciu, ktorá príde vopred. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme ďalej k správe e, pani Skakeler. Pán Mamikinš, opäť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred niekoľkými rokmi začala migračná kríza a odvtedy Švédsko prijalo 170 tisíc žiadostí o azyl. Znamená to, že na milióno obyvateľov zaznamenali viac ako 11 tisíc žiadateľov o azyl, teda najvyššia úroveň na celom svete, nielen v Európskej únii. Rozhodnutia rady nariadili, že Švédsko má prijať 1300 žiadateľov azylu z Grécka a 4300 z Talianska, ale keď vezmeme do úvahy už um, prítomných žiadateľov azylu vo Švédsku, ktorí už teda predložili svoju žiadosť. Tieto čísla nie sú na mieste pani Makovej. Eh, ďakujeme pekne. A aktuálne čísla, eh, ktoré sa týkajú požiadavky Švédska na 12 mesiacov pozastaviť potrebu e, prijímať e, ďalších žiadateľov o azyl podľa kvót, ktoré súhlasila rada. Švedsko už prijalo viac ako 160 tisíc utečencov v roku 2015 a to e, spôsobilo obrovské tlaky na švedský azylový systém a tiež to spôsobilo negatívne dopady na celý systém spracúvania týchto žiadostí u osob, ktoré potrebujú medzinárodnú eh, ochranu. Všetky členské štáty musia mať možnosť začať takýto obranný mechanizmus, keď sú vystavení na naliehavej situácii, tak ako v prípade Švédska, ktoré už obdržalo eh, veľmi vysoký počet žiadostí. Pani Koraca Bild, prosím, je ďalšou rečníčkou. Eh, ďakujem pekne. Parlament e, veľkou väčšinou sa rozhodol, že podporí Švédsko a chceme požiadať e, o ročné odloženie program relokalizácie z Talianska a z Grécka. Ja ako zodpovedná e, poslankyňa za EPP som bojovala za to, aby sme uznali, že Švédsko už prijalo o mnoho viac utečencov než ostatné krajiny vzhľadom na počet obyvateľov a na svoje administratívne kapacity sme naozaj v núdzovej situácii. Je potrebné teda udeliť eh, toto dočasné pozastavenie, aby sme vôbec v budúcnosti eh, opäť mohli prijímať utečencov dôstojne a ľudsky. Švédsko bude naďalej eh, prijímať utečencov. Švédsko vždy bude slobodným štátom. Ľudia, ktorí potrebujú podporu, sa môžu u nás o túto podporu uchádzať, ale aj ostatné krajiny sa musia ujať svojej zodpovednosti, musia plniť program relokalizácie. Celá 28. E, ďakujeme pekne. Teraz e, k ďalšej správe na tému transatlantických e, dátových tokov. Dostáva slovo opäť pán že nech sa páči, už po tretíkrát. Ďakujem pekne. Transatlantické vzťahy medzi EU a USA ako aj Kanadou, sú najaktívnejšie na celom svete a tiež e, ich finančný objem je veľmi významný. 15 e, terabitov za sekundu. Týmto e, sa dosť výrazne prekračuje miera iných prepojení s inými regiónmi sveta. Tiež treba poznamenať, že v roku 2014 dovozy digitálnych služieb z Európskej únie predstavovali 54 celkových bilaterálnych eh, dátových tokov. Znamená to, že tento aspekt je jedným z najpodstatnejších v transatlantických vzťahoch a preto som podporil tento dokument. Domnívam sa, že pre Európsku úniu je veľmi dôležitý. Ďakujeme pekne. Teraz eh, k správe Terezy Griffin dostáva slovo na úvod eh, pani Kirsten Darling. Nech sa páči. Thank you, President. Energy... Ďakujem za slovo. Energetická chudoba eh, trápi asi 50 miliónov Európanov. Na celom kontinente ľudia bojujú s cenami vykurovania a to je nepriateľné. V mojom volebnom obvode to má e, dopad na desatinu domácnosti, ale nikto by nemal byť nutený vypnúť kúrenie v zime, nikto by sa nemal e, vybrať medzi tým, či sa naje alebo či si zakúri. A preto Vítam túto iniciatívu mojej e, kolegyne Terezy Griffin, pretože sa tá správa sa snaží vyriešiť tieto otázky a chceme prísť s celou škálou opatrení, ktoré by bojovali proti energetickej chudobe. Taktiež vítam nové práva pre spotrebiteľov, e, ktoré potom e, povedú k ustanoveniu vhodných tarifov. A poslanci UKIPu e, hlasovali proti tomu, aby sa zakázali neférové obchodné praktiky a to je príznačné a toto si myslím, že nie je vhodná, vhodný spôsob, ako bojovať proti energetické chudobe, pretože potrebujeme presný plán. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pán Mamikinš. Ďakujem. Momentálne Európska únia prechádza energetickou reformou a našim cieľom je mať flexibilnejší decentralizovaný systém založený na obnoviteľných zdrojoch a našim hlavným cieľom by bolo poskytnúť stabilné alebo stabilnú, dlhodobú, dostupnú energiu, ľudia by si mali mať možnosť produkovať vlastnú energiu. To je ešte ďalšia možnosť. Predovšetkým v oblastiach, ktoré sú riedko obývané a ľudia taktiež by si mali mať možnosť vybrať dodávateľov energie. Na no, dlhodobého hľadiska si myslím, že by sme sa mali zbaviť monopolov v energetickej oblasti. V niektorých krajinách je to naďalej problémom a samozrejme podporujem takéto smerovanie. Ďakujem pani Makovej na minútu. Ďakujem, pán predseda. Klasické centralizované vykurovacie systémy sú teraz už zastaralé, teraz máme decentralizované účinné systémy založené na obnoviteľných zdrojoch. Oznámenie komisie v súvislosti s novou dohodou o energii pre zákazníkov sa kladá na troch pilieroch. Lepšia informovanosť zákazníkov, ktorí môžu potom e, na to vynaložiť menej peňazí. Druhým pilierom je viac, možnosť pre spotreby, viac možností pre spotrebiteľa vybrať si medzi mnohými variantami, možnosťami. A tretí pilier to je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa. Ja podporujem túto správu, ale ešte treba zistiť, ako budeme definovať, definovať v Európskej únii energetickú chudobu, pretože každý členský štát má iné energetické potreby a priemerný príjem je taktiež odlišný štát od štátu. Takže by to mohlo byť definované úplne ináč v každom štáte. Samozrejme, treba bojovať proti energetickej chudobe a túto dohodu potrebujeme. Ďakujem. Teraz pán Polčák. Ďakujem za slavu, pán predseda. Podporujem projekt Energetickej únie jednoznačne a podporujem aj otázku vytvorenia jednotného energetického trhu. Avšak v tejto oblasti je treba si presne na milimeter zvážiť opatrenia, ktoré budú centralizované alebo unifikované a potom, ktoré opatrenia budú v pravomoci členských štátov. Toto je úlohou predovšetkým pre Európsku komisiu. No čo týka tejto konkrétnej správy, tak tu oceňujem, že sa snaží posilňovať konkurencieschopnosť európskych podnikov, ktoré vstupujú na energetický trh. Jednoznačne sa tam posilňuje požiadavka na transparentnosť a jeho cieľom je vytvorenie dobre fungujúceho systému pre trhy s energiou. Pre mňa je dôležité, že je tam zatokotvené aj sociálne právo pre jednotlivých spotrebiteľov a že to smeruje proti energetickej chudobe. Ja si myslím, že toto je podstatné pre nás, ktorí sa hlásime e, k stred, stredu a doprava. Ďalej. Ďakujem, pán Polčák. Teraz prechádzame k správe pani Areny. Chudoba

a 57 miliónov e, mužov v Európe žijú v, žije v chudobe. Takže počet žien je oveľa vie, vie, väčší a je oveľa viac predmetom, oni sú veľ, oveľa viac predmetom exkluzie a chudoby a toto sa pri, bez hľadu na rodinnú štruktúru, sociálnu skupinu. Preto by sme mali e, spomenúť ten odsúdenia hodný fakt, že pre ženy je zložité byť e, z rôznych dôvodov profesionálne aktívnymi. Takže treba pracovať čo najrychlejšie na globálnej iniciatíve, aby sme uspokojili potreby viacerých skupín, matiek, otcov, pokiaľ ide o ich osobitné e, potreby. Ďakujeme teraz ešte k ďalšej správe, správe Dalton. A tu sú dva, dve vysvetlenia. Pán Mamikins. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že počas 20 rokov od reformy eh, jednotného trhu je tu nový trh, ktorý nemá e, colné bariéry, ale be, iné ako colné bariéry naďalej pretrvávajú, bohužiaľ. Preto chápeme to, že e, treba znížiť e, e mieru byrokracie tak na digitálnom trhu takisto a treba zvýšiť kvalitu služieb. V našich členských krajinách e, systémy sa líšia a môžeme nájsť, e, dospieť do situácií, že, že registrovaný e, doporučený list e, poslaný poštou príde rýchlejšie ako e-mail. Ďakujem pani Makovej. Motného trhu ďačíme spoločnému cieľu odstraňovanie prekážok menovite. Teraz tu máme necelné bariéry v EÚ, ktoré vedú e, k do, ďalším nákladom pre spoločnosti, ktoré sa chcú dostať na trh. Oni sú tými, ktoré sú najviac postihnuté. Hovorím tu o e, režimoch DPH, hovorím o dohodách medzi určitými e, členskými krajinami a nadnárodnými spoločnosťami. To všetko sú bezcelné bariéry proti záujmom občanov a tí potom platia viac za služby a výrobky. E, postupy e, online a nedostatok prehľadnosti, to všetko sú e, bezcelné bariéry. Smerom ku konkurencie schopnosti na jednotnom trhu odhaduje sa, že dovršenie spoločného trhu na voľný pohyb tovarov a služieb v verejných obstarávaniach prinesie viac než 600 miliárd eh, eur. Ďakujeme pekne. Ešte teraz správa komi na minútu pani Makovej. Máte slovo. Pani Makovej, nechcete pohovoriť. V poriadku. Keďže pani Makovej už nechce eh, prehovoriť, eh, dostali sme sa na záver tohto bloku vysvetlení hlasovaní zápisnica zo zasadnutia e, bude prílohou k, za, e, k zápisu zo, e, prijaté rozhodnutia sa posunú ďalej osobám a, a inštanciám, ktorých sa to týka.